skupina GUE NGL, slovo Ronu Kári, menovať do výboru pre ústavnoprávne záležitosti. Vidím, že nikto nie je proti tomu, tak toto menovanie je potvrdené. Od rady mám čítanie v prvom, teda stanovisko v prvom čítaní. No a príslušné stanovisko komisie sme dostali, nože